dealing with the working machine from here, okay. this side, the cable was okay. so short. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let us start. I propose to start from test voting. We've got... Dámy a páni, začneme. Otestujeme si hlasovanie. Máme relatívne veľa návrhov, dokopy 5. Takže prosím, okamžite sa pripravte, pretože začíname. Otestujeme si hlasovacie zariadenia. Testujeme, testujeme. I open the vote. Otváram hlasovanie. Otázka je, ste pripravení na prázdniny? Oh. We will see. I don't know. Uh, well, Uh, everybody has voted. Hlasovali všetci? Well, my, my goodness. Everybody has voted. Hlasovali všetci? Zdá sa, že nie. Ešte stále nie. Áno. Končíme hlasovanie. Vidím, že to bola veľká väčšina. Ďakujeme pekne. A prejdeme k hlasovaniu. Ako prvé, drahí priatelia, prosím, utište sa. Má, čaká nás veľmi dôležité hlasovanie. Je to návrh Sofie Sakorafy ako spravodajkyne pre rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o participácie únie v partnerstve pre výskum a inovácie Prima. Je to menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. I closed the vote. Hlasovanie je ukončené. bolo to prijaté accepted, adopted. Thank you very much, Madam Sakura. Ďakujeme pekne, pani Sakorafa. Druhé hlasovanie. Tak ako predchádzajúce je to predbežná dohoda na základe článku pravidla 69F ako predchádzajúce hlasovanie bezpečnosť dodávok plynu Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Ďakujeme všetkým tieňovým. Bolo to, boli to náročné rokovania, ale dobre sa nám to podarilo. A teraz prejdeme k ďalšej správe. pani Cabezon Ruiz, hodnotenie implementácie Horizontu 2020 z hľadiska eh, prebežného hodnotenia a rámcového programu 9 a jeho návrhu kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 34 za, proti, zdržali sa ešte raz to si overíme. Prosím, hlasujte. Pozmeňujúci návrh 34. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí 46 za, proti, zdržali sa, dobre, to si overíme, 46, 46 si overíme, hlasovanie je ukončené, bol to zamietnuté kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatý Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí 63 za, proti, zdržali sa zamietnutý kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatý budget 7 za, proti, zdržali sa prijatý 75 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 75, hlasujte, hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 10 za. Proti zdržali sa prijatý kompromis 11 za. Proti zdržali sa prijatý 92 za. Proti zdržali sa prijatý kompromis 12 za. Proti zdržali sa prijatý kompromis 13 za. Proti zdržali sa prijatý 131 za. Proti zdržali sa zamietnutý kompromis 14 za proti, zdržali sa prijatí. 281 za. Aha, v troch častiach 281 prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, to si overíme. Druhú časť si overíme. Pozmienci návrh 281, druhá časť, hlasovanie ukončené. Accepted. Accepted. Um... to prijaté. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa prijatí. 1, 3, 4 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 132 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Počink, Gratulujem, milá kolegyňa. Ide vám to výborne, obom. Ďakujeme pekne. Kompromis 15 za. Proti. Zdržali sa kontrola, to si overíme. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté kompromis 15A za. Proti. To si overíme, či je to rovnaká väčšina na druhej strane. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 155 za, proti, držali sa zamietnúť. 68 in favor. 68 za, proti. To si overíme, 68 si overíme, nebolo to úplne jasné. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 154 za, proti, zdržali sa prijatí. 156 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 178 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí 183 za, proti, to si overíme, 183. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 190 za, proti, zdržali sa prijatí kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. 282 za, proti zdržali sa prijatý kompromis 20 za, proti zdržali sa prijatý kompromis 21 za, proti zdržali sa prijatý kompromis 22 za, proti zdržali sa prijatý kompromis 23 za, proti zdržali sa prijatý kompromis 24 za, proti zdržali sa prijatý kompromis 25 za, proti zdržali sa prijatý 256 za, proti, zdržali sa prijatí. 257 za, proti, zdržali sa prijatí. 258 za, proti. To si overíme. 258. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 26 za proti, zdržali sa prijatí. 274, prvá časť za, proti, zdrali sa prijatá. Druhá časť za, proti, to si overíme tiež. Dobre, overíme si to druhú časť. Kontrola druhej časti. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Tretia časť za proti, zdržali sa prijatá. 276 za, prvá časť, pro za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zamietnutá. Druhá časť bola zamietnutá. 284 za, proti, zdržali sa prijatá. Kompromis 26b za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 26C za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 26D za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 291 za, proti, to si overíme, 291 Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 292 za. Proti zdržali sa prijatí. 293 za. Proti. 293 bol zamietnutý. 294 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 295 za proti, zdržali sa. To si tiež overíme. 295 si skontrolujeme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 28 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 309 za proti, zdržali sa prijatí. 307 za, proti, zdržali sa prijatí. 308 za, proti, zdržali sa prijatí. 310 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 311 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 312 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 330 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 331 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa prijatí. 355 za, 345 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 347 za, proti, to si overíme, 347. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 348 za, proti. To si tiež overíme. 348. Kontrola prebieha. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 349 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 350 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý kompromis 32 za, proti, zdržali sa prijatí 366 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 33 za, proti, zdržali sa prijatí 370 za, proti, zdržali sa zamietnutí 372 za, proti, zdržali sa zamietnutí Regi 8 za. Proti zdržali sa prijatí. Regi 9 za. Proti zdržali sa prijatí. 4 za. Proti zdržali sa prijatý. Kompromis B za. Proti zdržali sa prijatí. 9 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis D za. Proti zdržali sa prijatí. 15 za, proti zdržali sa zamietnutí 17 za, proti zdržali sa zamietnutí 18 za, 16 za, proti zdržali sa zamietnutí 19 za, proti zdržali sa prijatí 20 za, proti to si skontrolujeme 20, si overíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Jedna za, proti, to si overíme. Jedna, hlasovanie je ukončené, bolo to prijaté, dva za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Záverečné hlasovanie menovité. Poznámka. Ďakujem pekne. My zelení si myslíme, že toto všeobecne je dobrá správa a ďakujem spravodajcovi a ostatným spravodajcom za dobrú správu. Bohužiaľ nebudeme to môcť podporiť kvôli nešťastnému zneniu o obrane. Pretože v podstate sme proti verejnému financovaniu výskumu na obranu. Ja som si myslel, že to je niečo technické, ale ak to nie je technické, tak prosím, nepred hlasovaním takéto vyhlásenia sú úplne proti pravidlám, takže menovité hlasovanie o celom uznesení. Pardon, je to elektronické samozrejme. I close the vote. Hlasovanie je ukončené. A to dohoda na podporu získala správa uznesenie pani Cabezon Ruiz. A teraz The, the result was 50. Výsledok bol 50 hlasov bolo za, dvaja boli proti a piati sa zdržali. Vy ste to nevideli? No prepačte. Takže mám to vždy hovoriť? So it was unusual time. Okay, I agree. Point of order, Mrs. Matthias. Uh, I understand that Madame Matthias... Dnešie pani Matias by nám niečo chcela povedať. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Preto, než prejdeme k hlasovaniu, k stanovisku Lulu CF. Rada by som poďakovala za spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom. Bola to veľmi intenzívna spolupráca a rokovanie, ale myslím, že sa nám podarilo nájsť dobré kompromisné riešenie. Ja som požiadal o slovo preto, pretože je tam jeden článok, ktorý je hlavné kompetencii tohto výboru, kde sme mali obrovské problémy, pretože sme mali úplne nezlučiteľné pozície. Na jednej strane je GUE, a Zelený a EPP a EKR a FTD e a na druhej strane sú socialisti a demokrati a liberáli. A bolo v poriadku, že Prídeme sem a budeme hlasovať o dvoch alternatívnych kompromisoch. Nie je problém, to je demokracia, ale háčik je v tom, že na zasadnutí tieňových spravodajcov sme sa rozhodli, že sa nebude diskutovať o prílohách, nie preto, že by som nechcela, ale pretože taká bola všeobecná dohoda a alternatívny kompromis. 6, ktorý predložili kolegovia z SAD a liberáli, tak tam sú zahnuté prílohy, takže ja musím povedať, že ja som im povedala, ja nebudem komplikovať hlasovanie, ale to nie sú skutočne alternatívne kompromise. Hlasujeme o kompromise medzi EPP, KR, GUE, FD a zelenými na jednej strane. Čo sa týka toho, čo sa hlasovalo na zasadnutiach a kompromis 6 je s prílohami, ktoré boli tam priložené po ukončení diskusí. Ja myslím, že to treba povedať jasne. 6b, to bude aj s prílohami, viem, že to bude, ale rozdelené hlasovanie, to je však demokracia, ale treba, aby všetci vedeli, že nehlasujeme o reálnych alternatívnych kompromisoch. Ďakujem pekne. Uh, thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem za veľmi umiernené posolstvo je mi jasné, že ste neboli veľmi spokojní ako spravodajkyňa ohľadne celej záležitosti, ale bolo to rozhodnuté aj zo strany tieňových predstaviteľov a mm, naozaj máte pravdu, že ten druhý kompromis pokrýva väčšiu časť než ten prvý kompromis a toto je možné e, vďaka našim pravidlám, takže nekonáme proti pravidlám, ale je mi jasné, že vy ako spravodajkyňa nie ste s tým veľmi spokojná, že sa dospelo k takémuto riešeniu, ale toto rozhodnutie prišlo v pravý čas, ešte prv, než vypršal termín. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vaše umiernené stanovisko. A teraz pôjdeme krok za krokom k hlasovaniu. Ďakujem. <clears throat> Takže teraz otváram hlasovanie. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 1, 7, 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 98. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. 98. Hlasovanie ukončené. Návrh je zametnutý. 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Vážení kolegovia, v prípade toho, že tu budú k tej istej veci dva pozmeňujúce návrhy. Budeme hlasovať po jednom, jeden za druhým. Ak sa nezhodneme na žiadnom z nich, tak budeme potom hlasovať o, o všetkých jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch. Isté nebude to jednoduché hlasovanie celkovo, celkom tomto balíku. Takže začneme. Kompromis 6a. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Začneme hlasovať menovite. Na začiatku si to preveríme elektronicky. 6a. Hlasovanie ukončené. Návrh zamietnutý. Elektronické hlasovanie ku kompromisu 6b. Elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Návrh prijatý. Pokračujeme. 1, 6, 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 1, 6, 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Kompromis 8. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. 151 spolu s 152. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 153. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 9. Kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8. A, kompromis A, kto je za? Proti, zdržali sa prijatý. Kompromis B, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 45, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 46, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 48, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 49, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. 49. Hlasovanie ukončené. Návrh je zamietnutý. Návrh 50. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 52. Kto je za? Proti? Návrh je prijatý. 54. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutí. 53, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 55, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky, 55. 55. Hlasovanie je ukončené. Návrh je prijatý. 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme 57. Hlasovanie je ukončené. Návrh zamietnutý. 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 59. Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. 60, kto je za, proti, preveríme 60. -ku. Hlasovanie je ukončené. Návrh prijatý. 61, kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 62, kto je za? Proti? Zdržali sa zametnutý. 63, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 64, kto je za, proti, zdrž... pardon, preveríme si to elektronicky. 64. Hlasovanie je ukončené. Návrh prijatý. 65. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatí. 66, kto je za, proti, preveríme 66 elektronicky. 66, hej. Hlasovanie ukončené. Návrh prijatý. Štvorka, kto je za, proti. Nedvíhate ruky, dámy a páni. Štvorka. Preveríme si štvorku elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Prosím vás, zvíhajte ruky. Takže 67. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 68. Kto je za? Proti? Preveríme 68. elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Návrh prijatý. 69. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme elektronicky 69. 69, hej? Hlasovanie je ukončené. Návrh prijatý. 27, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 28, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Záverečné hlasovanie. Hlasujeme menovite. Asi by sme najprv mali hlasovať a potom vám dám priestor na vyjadrenia. Je to faktická poznámka, čo chcete povedať? Áno, nech sa páči. Chcem povedať, že budem hlasovať proti stanovisku, pretože keď kompromis 6 prejde, oproti 6a, tak potom sa nebude rešpektovať Parížská dohoda, takže nebudeme mať referenčné obdobie k dispozícii a začíname od nuly. Čím vlastne sa všet... to znamená, že všetky krajiny budú v tej istej pozícii ohľadne francúzskej dohody, teda Parížskej dohody. Takže by bolo asi lepšie zachovať ten návrh, ktorý predložila komisia a myslím ale, že tu sa obvykle ináč e, vo vzťahu k Parískej dohode, ale ako som povedala, moje stanovisko bude takéto. Tým pádom končím hlasovanie, kolegyne, kolegovia. 44 je za, 13 proti a 1 hlas sa zdržal. Ďakujem pekne pani spravodajkyni aj tieňovým a ďakujem výboru za diskusie, ktoré prebehli k tejto téme a tá rozprava bola určite veľmi horúca. Teraz pokračujeme ďalej. pokračujeme návrhom pani López Vermecho a týka sa to ochrany pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie dojdeme k podobnej situácii, kolegovia, je to dôležité. Mám tým na mysli fakt, že sú tu dva kompromisné návrhy k tej istej téme, k tej isté, k tomu istému body a budeme teda za každým o tom hlasovať elektronicky, pretože to môže byť veľmi tesné, pokiaľ je o výsledok. Preto to musíme skontrolovať veľmi kvalitne. Takže bod za bodom ochrana pred dumpingovými dohodmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky hneď od začiatku, teda kompromis 8. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Kompromis 9. Elektronicky hlasujeme. Kompromis 9. Hlasovanie je ukončené. Návrh prijatý. Kompromis 10. Hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Kompromis 11. Hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Návrh prijatý. Návrhy 58-59 spoločne sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 60. Kto je za? Proti? Zdrž... Preveríme elektronicky návrh 60. Hlasovanie ukončené. Návrh zamietnutý. Kompromis 12. Pardon? Kompromis 10 nebol prijatý, takže kompromis 12 vypadáva. Pokračujeme kompromisom 13. Preveríme elektronicky 13. Kompromis 13. Hlasovanie ukončené. Návrh prijatý. 71, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Elektronicky preveríme kompromis 15. Hlasovanie ukončené. Návrh prijatý. Časť 2 na návrhu 72. 75, pardon, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 16. Hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Kompromis 17. Hlasujeme elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Návrh prijatý. 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky návrh 6. Hlasovanie ukončené. Návrh zamietnutý. Kompromis 18. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky kompromis 18. Kompromis 18. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. 84. Kto je za? 84. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Ďalej. 86. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 87. Kto je za? Pardon? 86. Preveríme elektronicky. 86. Hlasovanie je ukončené. Návrh zamietnutý. 87, kto je za? Proti? Preveríme elektronicky 87. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. 89, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh číslo 8, kto je za? Proti? Preveríme elektronicky návrh číslo 8. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. 8, 90. E, Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 9. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 10. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 11. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 12, kto je za, proti, teraz si to preveríme elektronicky. Je to návrh číslo 12. Hlasovanie je ukončené. Z zamietnutý. 93. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 19, kto je za, proti, preveríme elektronicky. 19. Teda kompromis 19. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. 94, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý pokiaľ dobre vidím. Socialisti vôbec nehlasovali. Dobre, preveríme elektronické 94. Aha, a 94, 95 sú identické, tak budeme o nich hlasovať spoločne. Elektronicky. Čiže 94, 95 hlasujeme elektronicky. Oba. 94 aj 95. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Prosím, dvíhajte ruky, lebo nevidím ináč. 96, kto je za? 96, kto je za? Mohli by ste, prosím, si presadnúť. Prepačte, kolega, ak vás môžem poprosiť, keby ste išli smerom doprava alebo doľava, Takže 96. Kto je za? Proti? Zželi sa? Zamietnutý. 97. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutí 98, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí 99, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. 99. Hlasovanie ukončené. Prijatý. Stovka. Kto je za? Aha, pardon. Pospravdujem sa. 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Preveríme elektronický kompromis 1. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Pozmienujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky pozmienujúci návrh 1. Hlasovanie ukončené. Rejected. Zamietnuté. Pozmienujúci návrh 18. Kto je za? Proti? Preveríme. Nie je to úplne jasné. Takže Preverujeme 18, koniec hlasovania. 33 proti, takže mm, zamietnuté. 17, to je stiahnuté. Kompromis 2, za, proti. To by sme si mali preveriť. Kompromis 2. Preverujeme si kompromis 2. Končím hlasovanie. Veľká väčšina prijaté. Kompromis 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 4, za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 5, za? Proti? Preveríme si elektronicky. Preveríme si kompromis 5. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Elektronický kompromis 6. Otváram hlasovanie. A hlasujeme o kompromise 6. Končím hlasovanie. Prijaté, výborne. 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté 39 za, proti, z... preveríme, preveríme si 39 39, koniec hlasovania. Prijaté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté 13 až 14 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 15 za. E, 15 odpadáva, 13 a 14 boli prijaté. Takže záverečné hlasovanie, je to menovité hlasovanie. Menovité hlasovanie a Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. 34, 22 proti, 5 e, sa zdržalo. Ďakujem kolegovia. Bolo to veľmi ťažké hlasovanie, ako vidíte, veľmi komplikované. Takže teraz ešte k rokovaciemu poriadku pani spravodajkyňa. Moment. Vážení priatelia, pani spravodajkyňa má ešte poznámku k rokovacom poriadku. Po hlasovaní je to dôležité. Prosím, pousadajte sa. Áno, pán predseda, len niečo by som chcel povedať. Našim zámerom bolo nájsť alternatívu, ktorá by chránila európsky priemysel. Bohužiaľ, toto stanovisko ale toto nedosiahne a preto vlastne sa dostanú do rizikovej situácie tisíce podnikov v Európe práve tým, že sa hlasovalo aj proti môjmu návrhu, žiaľ teda sa oslabí situácia európskych podnikov. Ďakujem. Milí priatelia, dámy a páni, dovolte mi, aby som privítal nášho hostia, ktorý našťastie je voči nám veľmi otvorený v výbore ITRE. Pán podpredseda Európskej komisie Andrus Ansip, zodpovedný za digitálny jednotný trh. Máme pred sebou ďalšiu časť štrukturovaného dialógu. A budeme v tomto dialógu pokračovať medzi Európskym parlamentom a komisiou. Pán podpredseda Ansip bol pozvaný, aby poskytol aktuálne informácie o implementácii jeho časti pracovného programu Komisie na rok 2017 a aby poskytol určitú vyhliadku na rok 2018. Takže pracovný program komisie, e, tá časť, ktorá sa týka e, podpredsedu, je ich sedem, takže asi jedna sedmina pracovného programu komisie sa vás týka, ale je to teda reálne hospodárstvo, možno ani nie tak tá reálna ekonomika, ale skutočne to veľmi ovplyvňuje reálnu ekonomiku. Takže sme e, naozaj veľmi zvedaví na to, ako to postupuje s tým digitálnym jednotným trhom. A vážený pán podpredseda, dokonca z pohľadu výboru ITRE, e, nás zaujíma aj niečo ako digitálna únia teda širší a hlbší projekt pre nás všetkých. Ale dnes teda pracujeme na digitálnom jednotnom trhu, zamýšľame sa nad digitálnou úniou v budúcnosti. Ak by som vás mohol poprosiť, pán podpredseda, aby ste uviedli diskusiu vašim vyhlásením, vašim prejavom na úvod. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Moja prvá otázka je, koľko mám času? na vaše vyhlásenie. Obyčajne 10 minút na úvod a na záver budete mať, teda nebudete mať žiadne obmedzenia. No áno, lebo už tu nikto nebude však. Nuž, nuž, nuž. Ja tu budem, hovorí predseda, až do trpkého konca. Ďakujem pekne, hovorí pán Ansip, ďakujem pán predseda. Vážené poslankyne a poslanci výboru ITRE, ako viete, pred dvomi rokmi sme rozbehli stratégiu digitálneho jednotného trhu a v máji tohto roku sme mali vlastne strednodobé hodnotenie tejto stratégie. Rozbehli sme 35 návrhov, vrátane 21 legislatívnych návrhov. A chcem povedať, že vďaka výboru ITRE tento, tieto procesy prebiehajú. Je to normálny proces, dosiahli sme konsenzus, v niektorých veciach e, hovoríme napríklad o tých 700 MHz, čo je nesmierne dôležitý spis, keď sa zamýšľame nad 5G. 5G v Európskej únii nikdy nebude realitou bez toho, aby sme mali jasnosť, pokiaľ ide o tých 700 MHz. Ale som rád, že toto je naozaj veľmi dôležitý spis, kde sa nám podarilo dosiahnuť konsenzus. Prenositeľnosť digitálneho obsahu tiež veľmi dôležité pre ľudí, aby teda mali možnosť Mm, získať prístup k digitálnemu obsahu, aj keď cestujú do inej krajiny EÚ. Ale ako vieme, 20 Európanov minimálne 10 dní v roku strávi cestovaním do inej krajiny a mnohí z týchto ľudia by chceli prístup k svojmu legálne zakúpenému digitálnemu obsahu, keď cestujú do iných krajín ale vzhľadom na obmedzenia autorských práv to nie je možné. A teraz bolo prijaté rozhodnutie, e, hlasovanie v parlamente, e, tam máme v tomto spise veľmi silnú podporu, takže ľudia budú mať k dispozícii prenositeľnosť. Potom e, veľkoobchodný roaming. Chcem poďakovať pani Kopola za tento veľmi dôležitý spis mm, Mm, neočakávali sme, že tento Rome Like at Home sa e, podarí takto rýchlo zrealizovať. pracuje sa na to možno už 20 rokov, ale vo väčšine prípadov sa to už udialo. Ale oficiálne 15. jún bude posledným dátumom roamingových príplatkov v EÚ, ale ako vieme, väčšina e, telekomunikačných operátorov začala poskytovať služby v zásade na tom princípe home, like at home už teraz, ale ešte to nie je úplne hotové z pohľadu ľudí v niektorých krajinách. Museli sme sledovať tento vývoj v krajinách, kde operátori chcú zvýšiť ceny e, a vinia naše rozhodnutie zrušiť roamingové príplatky nemá to opodstatnenie, teda tieto zvýšené ceny, pretože ako vieme, dohodli sme sa aj na princípe fair use policy a regulátori e, museli byť veľmi obozretní v oboch prípadoch, kde teda by chceli operátori zvýšiť ceny. Včera sme e, dohodli Marrakešskú dohodu, čo je tiež e, dobrá správa pre nevidiacich. V EÚ sme naozaj nedokázali Marrakešskú zmluvu viac než 3 roky ratifikovať boli inštitucionálne debaty k tomu, kto za to zodpovedá, kto má právo to podpísať a tak ďalej. Ale teraz už sa nám podarilo nájsť konsenzus a pomôže to mnohým nevidiacím. Potom Wi-Fi for EU, to je ďalšia dobrá správa. To sa vlastne zrealizovalo len nedávno Takže niektoré e, z tých e, spisov e, tam treba veľmi vážne popracovať. Hovorím o napríklad Spektrum a 5G, internet vecí, ale najmä spektrum je kľúčovou otázkou, pretože všetci asi pochopia, že hlbšia spolupráca v oblasti spektra je potrebná, ale v mnohých prípadoch vieme, že niektoré členské štáty hovoria, že sa týchto tém nechcú mm, dotýkať, že je to v národnej zodpovednosti a nie je to teda na EÚ. Premiéry, prezidenti podporujú náš návrh, avšak na úrovni ministrov sú iné názory, rôzne názory. Takže len teraz sme začali počítať váš čas, prerušuje predseda, takže vlastne máte nejakých 5 minút k dobru, hovorí predseda. No, keď hovorím o spektre a hlbšej spolupráci v tejto oblasti, eh, tak hovoríme o načasovaní, o teda končných datumoch e, alokácií spektra, aukciách, hovoríme o trvaní licencií, aby sme teda e, pokryli aj v vidiecké oblasti to 5G sieťou, alebo aby tam boli vysokorýchlostné pripojenia. Na to 25 rokov nebude stačiť, ale my sme teda navrhli 25 rokov ako minimum. A potom otázky pokrytia keď sa zamýšľame nad eh, samojazdecimi autami a tak ďalej, mm, tak ak niektoré časti ciest nebudú pokryté 5G, čo sa udeje s tými autami? Potom sme identifikovali aj nové mm, oblasti zamerania a tieto oblasti budú datová ekonomika, to si dobre poznáte, čiže chceme umožňovať eh, voľné pohyby dát v EU, ale zároveň chceme dať aj záruky, napríklad daňovým úradom, ktoré chcú prístup k daňovým údajom, keď budú tieto dáta uložené v nejakom inom členskom štáte EÚ. Potom musíme eh, sa zaoberať platformami, to je tiež dôležité v sektore B2B, teda podniky medzi sebou, pretože čas, príliš často malé podniky nie sú spokojné, keďže hovoria, že nedokážu vyrokovať si s veľkými podnikmi, poskytovateľmi služieb, dobré e, podmienky, že dokonca budú delistované ak budú trvať na svojich pozíciách. Takže musíme riešiť neférové obchodné a podnikateľské praktiky. Toto si predstavujeme teda pod riešením tých platformiem. No a musíme taktiež vniesť väčšiu jasnosť eh, aj do eh, teda princípu Ferovom zaobchádzania, teda všetci sa obávajú nejakých nenávistných prejavov, e, nabádania k nenávistným prejavom, ale harmonizovaný prístup v Európskej únii bude potrebný. Chceme chrániť slobodu prejavu, ale musíme vniesť viac e, jasnosti do toho princípu oznámenia a konania Takže mm, stačí to niekde začiarknúť, nejaké okienko, eh, aby tam teda bolo nejaké priezisko, ale bude potrebné priezisko alebo nejaké identifikačné číslo. A ak si niekto niekde nahrá nejaký obsah na nejakú platformu, a niekto iný stiahne ten obsah, tak aké práva budem mať ja, aby som chránil svoje mm, právne záujmy, teda vrátiť to na túto platformu a tak ďalej. Takže treba mať v tomto viac jasnosti, v tomto princípe oznámenia a konania. Potom kybernetická bezpečnosť, myslím si, že hodiny a hodiny budeme musieť diskutovať o, o otázke e, kybernetickej bezpečnosti. Budeme tomu musieť venovať o mnoho väčšiu pozornosť EÚ. EU v strednodobom hodnotení sme sa rozhodli, že spustíme novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti. Rozbehli sme to vlastne v roku 2013, ale v tom čase napríklad ešte botnety založené na prepojených zariadeniach, tento jav ešte neexistoval, ale ako vieme, dnes eh, kybernetickí kriminálnici sú v podstate eh, celé odvetvie v USA, vytvorili veľké siete botnetov na základe prepojených zariadení internetu vecí a vytvorili napríklad tieto DDoS útoky, čiže denial of service na, proti globálnym hráčom a podarilo sa im vlastne narušiť poskytovanie služieb týchto veľkých poskytovateľov. Čiže v Európskej únii musíme sa zaoberať otázkami mm, kybernetickej bezpečnosti, musíme to brať veľmi vážne, myslím, že je tiež potrebné mať vlastné operačné kapacity na úrovni EÚ. Na základe týchto posledných útokov vieme, že ak dojde naozaj masovému útek, masívnemu úteku, tak všetci e, sa budú pozerať na EÚ a dnes máme len 30 pracovníkov v EUCERT. A aké mm, teda to riešenie si môžeme vôbec vymyslieť, ak je tam len 30 e, zamestnancov? MFF Digital musí mať veľmi dôležitú pozíciu, keď budeme hovoriť o ďalšom viacročnom finančnom rámci keď budeme hovoriť o kybernetickej bezpečnosti, tá musí mať prominentné zastúpenie v tom viazačnom finančnom rámci v USA. Tento rok budú použiť peniaze nich poplatníkov na štátnej federálnej úrovni 19 miliard dolarov, e, teda amerických dolarov na kybernetickú bezpečnosť. Budú mať aj PP e, projekty v kybernetickej bezpečnosti a chcú vlastne 450 miliónov eur a my by sme teda chceli venovať 450 miliónov eur daňových po- peniazí daňových poplatníkov práve na takéto projekty v EÚ a dúfame, že spoločne e, získame ešte 1,8 e, miliardy eur. 1,8 miliardy na mnohé roky a 1, 1 či 8 miliónov na jeden rok, to je dosť dôležité. Takže ďakujem pekne, čas mi už vypršal a veľmi rád zodpoviem vaše otázky. Uh, Ďakujem pekne, čiže bolo to 13 minút. Čo je v poriadku na úvod? Dobre. Rád by som ešte doplnil, že včera večer o 10. večer že ukončili trialog o Wi-Fi pre EÚ pre všetkých občanov ktorí, ľudia, ktorí sú tu dnes s vami, tam sa tiež zúčastnili, takže je to tiež dobrý výsledok pre ďalších občanov a veľmi dôležitý signál. Rome like at home, to je podobná situácia, ako to, čo my navrhujeme. Internet, vysokorýchlostný internet, kvalitný vysokorýchlostný internet všade v EÚ prístup zadarmo. To je veľmi dôležité. Takže ďakujeme pekne za návrh Európskej komisie. A Výsledok je veľmi dobrý, takže prejdeme k diskusie. Slovo dostane pani Del Castillo Vera v mene skupiny EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie, že ste tu opätovne v tejto poslednej časti. Teraz čelíme končenie obdobia, no zdá sa, že to je veľmi rýchlo, ale je to pravda, pretože mnohé veci boli zrealizované v tejto oblasti, takže zdá sa, že to už bolo pred 4 rokmi, keď sme začali, pretože v skutočnosti, si to povedali, Mali sme 21 legislatívnych aktov. Dokopy 30 eh, spolu so všetkými iniciatívami. To je skutočne výnimočné a cieľom bolo podporiť digitálny jednotný trh, pretože hlavný aktér, čo sa týka digitálnej transformácie, ktoré naše hospodárstvo v Európskej únii, naša spoločnosť potrebuje, aby sme využili všetky možnosti digitálnej revolúcie. Je to skutočne ohromujúce. Mnohé bloky boli ukončené, mnohé práve prebieha, copyright, audiovizuálna smernica, telekomunikácie, čo je veľmi dôležité z hľadiska konektivity, čo je kľúčové v konečnom dôsledku. No a teraz sa na poslednú časť potrebujeme dva dôležité aspekty, ktoré končia cyklus tohto volebného obdobia, v ktorom sa nachádzame, a to je nová stratégia pre počítačovú bezpečnosť, vy ste o tom hovorili. Je kľúčové. V roku 2013 bol naposledy obytované, pokiaľ si správne pamätám, no a za 4 roky sa to mm, veľmi zmenš- dramaticky zmenilo, no a Ďalej, voľný tok údajov v EÚ. To je absolútne nevyhnutné na využitie nových príležitostí, ktoré európsky priemysel momentálne má. Tu je viacero veci, ktoré naznačujú, že vodnou legislatívou, aspektoch konektivity, ale aspektoch aj voľný údajov napríklad, európsky priemysel, ktorý je konkurencieschopný na globálnej úrovni výrobný priemysel a ostatný. Takže je tu možnosť líderstvo na globálnej úrovni a tom hospodárstve z ohľadom na to, že internet z veci, komunikácia medzi takovými strojmi, úplne zmenila paradigmu toho, odkiaľ pochádzajú údaje. Ale údaje zo strojov do strojov to veci zrevolucionarizuje a európsky priemysel má jedinečnú možnosť byť skutočne lídrom hospodárstvo. Takže čo na to by som sa chcela spýtať. Legislatívny návrh o takú údajov, ktorý očakávame. Ďakujem pekne. No, ale ste povedali jednu vec, my sa, nám sa už blíži koniec volebného obdobia. že treba si povedať, že o dva roky nás čakajú voľby a musíme ukončiť všetky naše aktivity súvisia s digitálnym trhom na dvoch rokov. Pani Kumpula na 3 v mene SAD. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja som... Ďakujem za prácu komisárovi. Rovnako tešíme, že poslanky Európskeho parlamentu sa stane vašou novou kolegyňou. Myslím, že zameranie na komplexný obraz dôležité. Menuje to digitálny jednotný trh. My robíme niečo pre digitálne hospodárstvo, digitálnu spoločnosť, takže možno ďalšia komisia mohla tomu dať iné menu. Nie je to len jednotný trh spoločný, je to oveľa viac. Myslím, že keď Európe sa nepodarí transformácia na niečo nové, založené na digitalizácii, tak celé hospodárstvo bude zaostávať a to skutočne, že používame inovácie z Ázie, Ameriky alebo možno jedného dňa aj z Afriky. Môžeme zvládať naše vlastné hospodárstvo, takže my potrebujeme keď zmodernizujeme našu infraštruktúru a keď aktualizujeme naše schopnosti, tak potrebujeme inovácie a inovácie sa musia dostať na trh. Takže klas dôraz na kreativitu a inovácie a to je tiež povinnosť nášho výboru komisie inovácia a vytváranie niečoho nového pre hospodárstvo je absolútne potrebné. Čo sa týka spoločenského pohľadu, tak digitálne rozdelenie komisia predložila návrh, mu sa treba venovať, aby nezaostávali niektoré krajiny, vlastne členské štáty, hovorím, že nepresadzujete to dosť, ale Chceme, aby všetci modernizovanú a modernizovali infraštruktúru. Je to nič zastaralé. Potrebujeme sa zacieliť na tie najlepšie možné existujúce technológie. Takto ja vidím budúcnosť kde pán komisár, vy ste hovorili, a pani Kastia hovorila o bezpečnosti, v súvisiaci otázkach, na to nesmieme zabúdať. Je to zaujímavé číslo. Ja myslím, že dobrý začiatok, že nie všetko je v rámci Európskej únie počítačová bezpečnosť eh, alebo Centrum pre počítačovú bezpečnosť eh, aj u nás, eh, že krajine navštevujú to mnohé krajiny a zastupcov mnohých krajín a budú spolupracovať, keď to nie je v rámci EU, pretože krajiny sú ochotné robiť veci, ak to nie je povinnosť. My ja myslím, že musíme odvážne, no, že sa zamerať a dosiahnuť viac. Mám otázku dlhšiu vlastníctvo údajov. To chcela komisia analyzovať. Mm, Venujete sa tomu, ja, je to jednoduché, nemyslím, že by to malo byť regulované, ale je zaujímavé, keď sa e, je to spoločnosť založená na dátach, tak e, ako to bude fungovať. No a ešte roaming. Kolegovia, sa teraz počúvajú, že sa príjmajú výnimky národných regulátorov, pretože nie každý operátor dokáže poskytnúť roaming zadarmo, ale ja vám chcem pripomenúť, že aj keď od národných regulačných orgánov dostanú výnimku, že nebudú poskytovať roaming zadarmo, tak aj tak ľudia budú mať 85% zľavu s e, porovnaní s dnešnými cenami, pretože maximálna cena sa zniží na 7,7 GB a potom na 6 a potom to bude ďalej klesať. Takže my my znižujeme cenu minimálne, alebo teda 80%, aj keď to nebude úplne zadarmo. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. Vy ste hovorili vám dôležitej téme, kde budeme dnes odpovednosti za vypočutie v Európskom parlamente spolu s Výborom pre kultúru novej dezignovanej komisárky pre digitálny trh a spoločnosť. Bude to pravdepodobne 20. júna, nie je to ešte úplne jasné. Ale nezabúdajte, prosím, 20. júna po obede alebo večer. Takže je absolútne nevyhnutné, aby sme tu boli spolu s kolegami z Výboru pre kultúru a v našej politickej skupine musíme pripraviť si otázky koordinátorov. Boli pripravené otázky 3 ITRE, 3 Výbor pre kultúru a zvyšok až do 25 otázok na novú dezignovanú komisárku. Ďalším rečníkom je pán Krasnodemský. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa chcel spýtať len jednu veľmi konkrétnu otázku. Pán komisár, ja sa venujem otázkam copyrightu a autorských práv na digitálnom a jednotnom digitálnom trhu. Všetci sa zhodneme na všeobecných kategóriách, všeobecných podmienkach, ale ja som bol zarazený a prekvapený, aké ťažké je nájsť rov, rovnováhu medzi rôznymi záujmami a rôznymi cieľmi digitálneho jednotného trhu a pravdepodobne viete, alebo všetci vieme, aké sú kontroverzné otázky súdne práva, text, data mining. a Ja by som sa chcel spýtať, možno sa mýlim, ja mám niekedy dojem, že všetky pojmy, koncepcie sú doteraz veľmi dobre definované. No a jedna z otázok, ktorá je veľmi náročná, je to je otázka platformiem, pasívnych a aktívnych platformiem. Takže Myslí komisia, zaoberá sa komisia otázkami platformami sú rôzne definície v členských krajinách a komisia vy osobne pracujete na presnejšej definícii v takýchto prípadoch bola by to tiež veľká pomoc pre nás. pri tejto práci, tejto téme, takže je to len jeden z príkladov, pretože otázka neighboring rights a ostatných niekedy tiež naši právnici a právna, právny servis sú niekedy veľmi užitočné, pretože nenachádzajú skutočné riešenia a definície, takže pasívne a aktívne platformy. Čo si myslíte, čo môžeme očakávať od komisie hľadiska precíznejšie a presnejšie definície? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega za pripomienky pán Kohlíček, ďalší rečník v mene skupiny GUE. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som rád položil dve jednoduché otázky. Poprvé, dáta programy ako ich chránite niektoré položky predprogramované v Exceli, pretože viete, v matematike niektoré veci sa dajú naprogramovať, pripraviť. Niektoré sú dokonca pripravené v Excelových tabulkách, ale niektoré pripravujete sami. Budem pokračovať v otázke váženého kolegu, kde je tá hranica medzi jednoduchým programovaním, ktoré nemusí spraviť do nejakej ochrany a sofistikovanými cookies alebo niečím takým. To je prvá otázka. A druhá otázka, pokrytie. Keď idete eh, do rôznych krajín, bez ohľadu na to, či to je Nemecka, Nemecko, Česko, Rakúsko, tak aj na diálnici alebo vo vlaku nebudete mať signál na mnohých miestach bez ohľadu na to, v akom štáte. Takže my hovoríme o nevyhnutnosti, aby každý štát mal povinnosť zaistiť dáta, vysokorýchlostné zariadenia na oblastiach, ktoré nie sú príliš to obývané, ale na hlavných dopravných líniách aj v centrách a európskych hlavných miest signál je niekedy zanedbateľný alebo nulový. Takže ako zaistiť, že to bude pokryté. Takže to sú moje dve otázky pre vás. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne, kolega. Slovo teraz zostáva pán Blanko López, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, hovorí sa, sú, hovorí sa tu o duševnom vlastníctve v rámci jednotného digitálneho trhu. Ale otázka je, či sa bude navrhovať niečo aj ohľadne ochrany duševného vlastníctva. Na druhej strane bude sa hovoriť aj o platformách e, spolu s výborom IMCO. V tomto zmysle sa hovorí o krokoch, ktoré sa príjmú vo vzťahu medzi platformami a medzi podnikmi, ktoré by e, tieto nové kroky mohli mať aj legislatívny charakter Takže e, otázka je, aký, aká bude zodpovednosť tých sprostredkovateľov v rámci týchto služieb. Chcel by som sa opýtať, či by ste nám mohli poskytnúť nejaké informácie o týchto aspektoch práve aj z hľadiska financovania e, nejakých 7 až 12 projektov konkrétne, ktoré sa týkajú týchto e, záležitostí. Napríklad u nás v Galícii máme dosť e, veľké rozlohy malo osídlených oblastí. Takže týchto sa to tiež týka. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega, pani Virkunen. Yes, thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať pánu komisárovi Ansipovi, pretože myslím, že komisia vystupuje veľmi aktívne v ostatných rokoch s digitálnou agendou, ako ste povedali viackrát, tak Krát ste boli tu s návrhmi v ostatných mesiacoch a rokoch a teraz je na rade parlament a rada, aby prijali rozhodnutia a potom členské štáty musia spustiť implementáciu týchto návrhov. Vieme, že to je jeden, jedným z kľúčov pre náš úspech v budúcnosti v Európe je naša konkurencieschopnosť v digitálnom svete a ja by som, mňa by zaujímal váš názor na to, ako vy vnímate situáciu v Európe, keď sa pozrieme na digitálny svet, keď vidíme, čo sa deje v USA, v Ázii. Myslíte, že Európa je dostatočne konkurencieschopná, sme dostatočne rýchli, alebo stále máme problém, že sme trošku príliš pomalí, príliš byrokratickí a že administratíva je stále taká, že nie sme dosť rýchli v digitálnom svete. A ak by ste si mali vybrať dve alebo tri najdôležitejšie oblasti, kde by sme mali byť aktívnejšie na európskej úrovni v digitálnom svete, ktoré by to boli tie najdôležitejšie kroky, ktoré by sme mali teraz prijímať. Ďakujem pekne, pán Kurumbáčev. Ďakujem pekne, vážený pán Buzek. Ja budem Eh, prítomný 20. júna, pretože tá kandidátka je z našej krajiny. A moja otázka na komisára Ansipa znie, čo sa týka riadenia práve si, o ktorom sa práve diskutuje, alebo o ktorom sa bude diskutovať v parlamente. Ako vieme, GDPR vychádza a bude od 20. 5. mája 2018, ale návrh komisie pre e-privacy vstúpi do platnosti v rovnaký deň a ja sa pýtam prečo. Je to osob, špe, osobitný špeciálny zákon pre GDPR, nemôže to byť prijaté skôr, ale otázka znie, prečo v rovnaký deň? Ak by sme to odložili, ja to nechcem odsúvať 6 mesiacov možno realistické, aby sme neprekročili horizont mandátu parlamentu alebo komisie. A viete, koľko kontroverzných vecí je v e-privacy. Teraz niektorí kolegovia hovorili o otázke cookies, prehľadačoch, takže či sa dá využiť v telekomunikáciách na no ochranu nášho softvéru a tak ďalej. No a skutočne musíme hovoriť o mnohých otázkach. Našťastie máme veľmi skúsenú spravodajkyňu pani Lauristin, ale ja si myslím, že ak by sme mali trochu viac času na diskusie, neodkladať to veľmi, ale len o pár mesiacov, po prvé a po druhé, keď potom dáme čas firmám na to, aby sa pripravili, aby spĺňali požiadavky novej iniciatívy, nového nariadenia, ktoré sú napríklad na nový software. Ak chcete pripraviť nové prehrievače, to sa nedá urobiť za 3 mesiace. Hovorí sa do 25. mája. A do 25. augusta treba všetko urobiť. A bolo by to prospech kvality nariadenia a potom prospech softvéru, ktorý žiadame, aby sa pripravil. Takže to je moja otázka o načasovaní i privacy. Ďakujem pekne. Uh, thank you. Ďakujem pekne, kolega. Ak dovolíte, ja by som mal takú jednu všeobecnú otázku, pán podpredseda. Hovorí sa o tom, že 70, možno 80 inovácií v súčasnej ekonomike sa dosahuje na základe digitálneho sektora. Napríklad zdravotníctvo, tam diagnostika, chirurgické operácie sa úspešne vykonávajú často vďaka tým moderným systémom, ktoré sú tam zavedené. Sú presnejšie, sú lepšie, sú výborné. A to isté platí napríklad na vnútornom trhu s energiou. Napríklad, e, pokiaľ ide o e, inteligentné systémy merania napríklad, to vychádza z digitálnych systémov. Hovorí sa tiež o tom, že ten pákový efekt pri týchto inováciách je veľmi významný pri startupoch. Takže čo môžeme urobiť my ako Európska únia, aby sme dokázali správne financovať tieto otázky. Teda z hľadiska investícií do startupov. Isté, že e, to, to, to už stále veľký záujem o americký trh, a nie o európsky v tomto zmysle. Nezaranie v Berlíne, v Londýne alebo v Miláne alebo niekde inde, treba v Barcelone. A vo všeobecnosti teda e, Všetci viac menej snívajú o tom, aby sa dostali na americký trh. Aby získali investorov z USA. Máte nejakú predstavu o tom, ako ďalej? Ja viem, že to je e, veľmi ťažká otázka, ale ak by sme chceli byť ozaj inovatívni z hľadiska budúcnosti, tak by sme mali dosiahnuť veľký pokrok aj na digitálnom vnútornom trhu a digitálnej únii. Teda mali by sme podporiť naše startupy nejakým systémom, nejakým spôsobom. Ja viem, že to je otázka taká všeobecná, ale ak mi dovolíte reagovať, vás poprosím, aby ste reagovali na otázky. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky poznámky a otázky, ktoré ste vyslovili rovnako ako aj návrhy. Začal by som takými všeobecnejšími otázkami. Samozrejme som veľmi rád, že teraz e, bulgárska vláda menovala novú komisárku a všetky tieto témy e, e, budeme musieť dnes na svojich pleciach. Isté je to ťažké bremeno. A Maria Gabriel verím, prejde úspešne vypočutím aj vo vašom výbore. A mali sme už aj stretnutie s ňou a som presvedčený o tom, že bude veľmi dobrou komisárkou pre digitálnu sféru. Chcem poďakovať aj pani Pilar del Castillo, za jej iniciatívy v oblasti jednotného digitálneho trhu v rámci EÚ. Vďaka vám teraz e, aj pre mnohých občanov, teda nielen tu prítomných, e, ale aj pre občanov v rámci EÚ, celkovo to odburanie roamingových e, poplatkov od 15. júna sa stáva realitou. Samozrejme, nie všetci poskytovateľia telekomunikačných služieb sú schopní poskytnúť túto službu pre každého bez akýchkoľvek limitov. Pre tie podniky, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach, vieme napríklad v Škandinávii, sú ceny také, že si ich ľudia môžu dovoliť, že sú to dostupné. A často sú tam tie balíky služieb veľmi štedré. Napríklad Rome Like at Home, tam sa bude vyžadovať dosť značná veľkorysosť, ale e, možno e, to povedia aj k tomu, že sa budú dvíhať e, vnútroštátne ceny v jednotlivých členských štátoch. Ale pani Pilar del Castillo Vera taktiež spomínala otázku kybernetickej bezpečnosti. Pre mňa je otázka kybernetickej bezpečnosti skutočne veľmi dôležitá, je dôležitou oblasťou a určite som na toto poukázal už vo svojich úvodných slovách je to aj otázka určitých e, štandardov, ktoré platia na internete celosvetovo. Napríklad e, útoky mm, z botnet a tak ďalej. Darilo sa zautočiť e, úspešne aj na nejakých poskytovateľov internetových služieb v rámci USA. A vieme, Internet of Things, teda Internet veci, aj kybernetická bezpečnosť sú v tomto zmysle E, témy, ktoré idú ruka v ruke. A viem, že existuje pomerne, existujú lacno dostupné prostriedky, ktoré sa dajú napojiť na internet. A často tam, kde existujú určité faktory e, kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú nastavené už v rámci samotného systému. Vieme, že sú tu ešte aj mobilné telefóny, tablety, tak možno väčšina ľudí, možno nie všetci, ale e, niekto si proste e, e nastaví alebo upredností tie nastavenia, ktoré sú už e, defaultne prítomné. Ja viem, že e, zatiaľ je situácia taká, že e, tí, ktorí chcú škodiť na internete, aj cez to botné to dokážu zatiaľ takto konať. Ide o to, aby sme sa zhodli celkovo na spoločných normách, na spoločných štandardoch, ktoré by sa týkali kybernetickej bezpečnosti. Vieme, e, že treba e, povedzme Ľudia často e, sa nie zamýšľajú nad tým, že prečo je potrebné pred jedlom si ruky, ale to je tiež určitá ochrana. Keď hovoríme o ochrane nejakých zariadení, tak to nie je také bežné, že ľudia k tomu majú takýto prístup. A pritom to nie je nejaký luxus. Vieme, že doma máme aj určité roboty, napríklad vysávače a podobne ale treba, keď žehlíte, povedzme, máte aj chladničku a tam máte v nej pivo, ktoré si chladíte. Ale keď žehlíte, tak možno e, tá chladnička môže počkať. Vieme totiž, že sú proste určité úseky, kedy je spotreba energie vyššia, inokedy nižšia, takže mohli by sme v rámci EÚ a jej cestu správneho hospodárenia z energie ušetriť aspoň 100 miliard eur ročne. Hej? Keď e, treba si zoberieme zároveň fungovanie žehličkech aj chladničky. Takže dôležité, aby sa tie nastavenia by default, ktoré sú v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby sa tieto uplatňovali a, a aby nebolo možné ich potom pozmeňovať. Pokiaľ je o stratégiu kybernetickej bezpečnosti, musíme hovoriť aj o novom mandáte pre agentúru ENISA. Zatiaľ má dočasný mandát a ide o to, aby ENISA mala svoj nový mandát, A určite kybernetická bezpečnosť si vyžiada aj centrá excelentnosti, aby boli lepšie prepojené medzi sebou a poskytujú sa rôzne produkty e, v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V rámci USA sa poskytujú a sú v podstate e, predmetom konkurencie. A myslím, že tam sa USA investuje zatiaľ oveľa viac do kybernetickej bezpečnosti než u nás. Pokiaľ ide o operačnej spôsobilosti, ako vieme, niektoré väčšie členské štáty ani nesnívajú o nejakej takéto operačnej spôsobilosti na úrovni EÚ, pretože sú schopné zvládať si to sami, alebo samé tie štáty, ale tie menšie, alebo tie chudobnejšie členské štáty naozaj potrebujú, aby na úrovni e celoeurópskej, v rámci EÚ fungovala ne, nejaká takáto operačná spôsobilosť. Podľa mňa tieto spôsobilosti na úrovni EÚ by mali byť schopné riešiť aj kybernetické ohrozenia. Voľný tok dát, to je ďalšia téma. V Lani v decembri sme diskutovali na Rade pre telekomunikáciu o tejto téme. 20 rečníkov sa vyjadrilo a žiadali 18 z nich okamžité kroky aj v právnej sfére a jeden z týchto, jedno z vyjadrení bolo síce podporené, ale boli vyslovené určité pochybnosti z hľadiska zásady voľného toku dát a jeden, jeden príspevok bol proti. Takže náš prístup sme rozšírili ohľadne voľného toku dát s tým, že eh, hovoríme o zabezpečení garancií pre voľný prístup k dátam v rámci členských štátov. Viem, že ten hlas, ktorý bol proti, sa nakoniec tiež e, zmení a podporí toto stanovisko väčšiny, čiže bude za. Ten trend v rámci EÚ zatiaľ je dosť zlý. Máme 56 rôznych pravidiel a zákonov v rámci EÚ v 21 členských štátoch E, tam e, sa ešte stále hovorí o lokalizácii dát, nemajú to ukončené. Trend, trendy samozrejme vo svete e, sú rôzne a tí väčší hráči sú schopní poriešiť si tú fragmentovanú Európu, ale môžeme mať aj 28 datových centier v 28 členských štátoch. Ale čo potom tie malé a stredné podniky? alebo startupy, tie nebudú schopné mať 28 datových centier v 28 členských štátoch EÚ. Takže keď potom budeme pokračovať e, v trende lokalizácie dát, tak e, proste e, to dopadne tak, že ľudia sa budú snažiť skôr preniknúť do USA, kde v podstate je prístup na 300 miliónový trh. Ale toto nie je to posolstvo, ktoré, alebo nie je ten signál, ktorý chceme vyslať smerom na startupy. V septembri dúfam, poskytneme presnejší eh, legislatívny návrh ohľadne voľného toku dát. A to súvisí aj s vlastníctvom dát, prístupom k dátam, zodpovednosti. Budem veľmi úprimný, komisia ešte nie je pripravená poskytnúť riešenia, pokiaľ ide o vlastníctvo dát. Teraz, v súčasnosti. Potrebujeme ešte viac času. Súhlasím so všetkými tými, ktorí hovoria, že toto je ozaj veľmi dôležitá zásada pre európsky priemysel. Práve včera sme mali zasadnutie Rady pre konkurencieschopná, respektíve hospodárskú súťaž. A hovorilo sa o tejto téme, nikto nebol proti. Väčšina prítomných podporila túto iniciatívu. Potom e, vlastníctvo dát v praxi, v EÚ je situácia dosť rôznorodá. Pre niektoré podniky je vlastníctvo dát nie až také dôležité. Chcú mať prístup k dátam, napríklad Scania. Tam e, majú prepojených vyše 230 tisíc kamionov v rámci EÚ. Oni chcú mať prístup k dátam, chcú ich používať. Alebo aj firma Siemens, podobný prístup. Chceli by dáta využívať, hej? mať prístup k dátam. Ale napríklad TomTom, tí chcú vlastniť tie dáta. Takže nemôžem povedať, že to riešenie jedno je dobré, druhé je zlé. Ale je tu potreba harmonizovaného prístupu. Takže pokiaľ ide o autorské práva, možno toto nie je až tak vec, ktorá sa týka vášho výboru, ale súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že je veľmi ťažké nájsť rovnováhu alebo dospieť k rovnováhe medzi rôznymi záujmami tým našim návrhom sme chceli dosiahnuť rovnováhu, ale súhlasím, že nakoniec vždy je niekto nespokojný. Ale pokiaľ ide o náš návrh, ktorý sa týka autorských práv, chceli sme rozšíriť zásadu krajiny pôvodu a tiež zaviesť povinné kolektívne spravovanie práv a týmto spôsobom by sme mohli zdvojnásobiť objem obsahu, ktorý bude dostupný aj cezhranične pre európskych občanov v rámci EÚ. Takže tie náklady na spravovanie týchto autorských práv sú ozaj veľmi vysoké. A to je naozaj prekážka pre tých, ktorí chcú napríklad, e, aby by bolo možné mať prístup k tým filmom a televíznym seriálom a podobne. A toto je ale problém aj pre tvorcov. Nebudú náležite odmeňovaní. A bude veľmi ťažké zistiť, kto vlastne je vlastníkom práv. Ak ľudia namiesto toho sa budú uchylovať k nejakým šedým metódam, aby obchádzali niektoré pravidla, ktoré sa týkajú digitálneho obsahu. Ako vieme, 68 divákov E, filmov v Európe hovorí, že využívajú hlavne sťahovanie filmov zadarmo. Takže fakt je, že v tomto potom tí tvorcovia nie sú náležite odmeňovaní z hľadiska autorských práv. Nehovorím tu teraz o prístupe, ktorý je bezplatný. Hej? Ďalej otázka, ktorá nemá povedzme, komerčný charakter. Keď ide o prezentáciu filmov alebo premietanie filmov vo veľkých kinách, to je jedna stránka veci, ale ako poskytnúť prístup ľuďom, ktorí majú záujem e, získať prístup eh, k knihám alebo filmom, treba to riešiť. Samozrejme sú tu určité výnimky, napríklad eh, v oblasti vzdelávania. Ak sa chce niekto vzdelávať v susednej krajine, tak tam práve prichádza ten problém autorských práv, pretože niektoré materiály, keď chce použiť vo svojej prezentácii niekto, tak naraža na problém autorských práv a nejaký profesor na univerzite v susednej krajine by potom, povedzme, použil nechtiac tie materiály protiprávne a bol by to škandál. Takže toto nie je samozrejme jediný dôvod, prečo sme e, poukázali na to, že tu bude výnimka v oblasti školstva. Ďalšia podtéma data mining. Ten návrh sa ukázal veľmi progresívny a viac liberálny, než sú súčasné e, pravidlá, treba e, v Spojenom kráľovstve. V Británii sú tieto pravidlá naozaj veľmi jasné a, a najliberálnejšie v rámci Európskej únie. Teraz ma dosť prekvapuje, že e, spravodajca navrhuje, aby tieto boli ešte liberálnejšie, tie pravidlá. A tým by sme asi e, zničili tie podnikateľské modely, ktoré v niektorých oblastiach doteraz dobre fungujú. Takže keď ide o to, že by sa zničili niektoré podnikateľské modely, ktoré dobre fungujú a aj v oblasti autorských práv, bolo, bol by to škoda. Ďalej. To, čo je veľmi dôležité, teda pre všetkých ILCAP, vieme, že sú niektoré platformy založené na predplatiteľ, teda predplácaní, majú množstvo predplatiteľov mesačne. Títo predplatitelia platia hudobníkom 2 miliardy eur. A zároveň sú iné platformy, no, ktoré žijú z reklamy a tieto platformy mm, majú možno miliardu kontaktov mesačne, ale hudobníkom platia iba 643 miliónov eur. Takže 142 a 2 miliardy a 2 miliardy a 1 milión a 1 miliarda a 0,6 miliardy. No a samozrejme, že hudobníci nie sú spokojní, hovoria, že tam teda je nejaká neferová uh, eh, medzera a teda nemajú oni férové odmerovanie a my na to ponúkame riešenie. Takže Uvidíme, ako tieto rokovania pôjdu v parlamente, ale ja som si absolútne istý, že sme museli dať legálny prístup občanom k ich legálne zakúpenému digitálnemu obsahu, aj keď cestujú do iných krajín. Museli sme tiež e, dať férové e, odmeňovanie autorom a nechcem hovoriť, že jedným z našich cieľov alebo že jeden z našich cieľov je veľmi dôležitý, ale alebo že by poskytovanie férovej odmeny pre autorov bolo menej dôležité. Nie, pre mňa je to rovnako dôležité. A práva E, vydavateľov a tak ďalej. Ja som nebol intenzívne na strane tých, ktorí žiadali takéto riešenie. Úprimne povedané, keď e, hudobné vydavateľstva mali tie príbuzné práva už v minulom storočí, či e, vydavatelia a tlačovi nemali takéto príbuzné práva. Aký je rozdiel medzi vydavateľstvami hudobnými a e, tlačovými? E, prakticky rovnaká úloha je to, treba zorganizovať hudobníkov, spevákov, technikov, štúdio alebo novinárov, tých, ktorí robia layout, fotografov, No potom vydavatelia tlače hovoria, že oni sú akoby neutrálnymi sprostredkovateľmi, ako sú tie platformy. A nežiadali tieto príbuzné práva. Takže majú tiež právo e, ich dostať. Myslím, že čas e, príliš rýchlo uteká ako vždy, keď hovorím ja. Ešte k tým platformám, tam bola otázka hm, Povedali sme to hneď na začiatku, že táto komisia nebude postupovať horizontálne, keď bude sa riešiť, e, keď sa budú zaobrať týmito platformami, pretože je veľmi jednoduché zabiť inovácie e, alebo deregulované platformy. Máme tak veľa e, platformiem a teda sme sa rozhodli, že pôjdeme od prípadu k prípadu. Look Up. Áno, to si pozrieme keď hovoríme napríklad o tom princípe notice and action, tam bolo potrebné zasiahnuť, alebo kolaboratívna ekonomika, ako chrániť spotrebiteľov. To sú všetko témy, kde musíme zasiahnuť. Signál, keď chýba na diálniciach, áno, viem, aké to je a nepáči sa mi to. Viem, čo to znamená. Napríklad v Laponsku úplne jedno, či v švedskej alebo v fínskej časti Laponska, je vynikajúce pokrytie 4G, ale hustota obyvateľstva v Laponsku je menej než jedna osoba na kilometr štvorcový. Ale v západoeurópskych krajinách, alebo dokonca aj keď idete z Bruselu do Štrasburgu, desiatky kilometrov bez signálu. Takže len, že nemáte prístup na internet, ale ani nebudete môcť nikomu zatelehovať. Takže ako je to možné? V Laponsku úzke cesty, čakáte na ďalšie auto hodiny a hodiny, kým stretnete, ale je tam e, signál 4G. Tu štyri pruhy, e, dopravná zápcha a signál nulový. Dnes to asi ako prežijeme bez signálu, ale zajtra, keď budú tie autonómne autá, tak bude potrebné, aby sa aj v oblasti spektra už je spolupracovalo. Myslím, že 25 minút už aj stačí, hovorí pán predseda. A o tých startupoch to som už asi hovoril, že reálny problém je fragmentácia trhu EÚ a keď vytvárame digitálny jednotný trh, tak to pomôže aj našim startupom pretože tento trh, ak ostane taký fragmentovaný, ako je teraz a dnes, tak nejaký scale-up tu v Európskej únii prakticky nie je možný. Alebo je to teda podstatne ťažšie než v USA. Musíme vytvoriť digitálny jednotný trh v Európskej únii. A chceli by sme priamo pomôcť startupom, aby vytvorili takéto startupové huby a potom by bola sieť sietí Ehm, no a samozrejme, venture capital, rizikový kapitál, financie, to tiež pomáha lepším trhom. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí predseda. Ďakujem, pán podpredseda, za veľmi hlbokú, podrobnú, širokú diskusiu o mnohých veciach a dúfam, že budú ďalšie príležitosti diskutovať. Chceli ste ešte niečo dodať? Ale ešte tu bola otázka na to súkromie a ešte niekto sa na to pýtal. Takže nech sa páči, zodpovedzte. To je rekord už v našom výbore, že niekto takmer pol hodinu zodpovedá na otázku. Áno, ale vy ste povedali, že to bude bez obmocenia. No, a predsa hovorím, no ale tak skúšate trpezlivosť našich poslancov. Uh, Ansi, posledná pripomienka tému súkromiu, prečo teda v jeden deň s nariadením o všeobecnej ochrane údajov. Bude totiž závisieť od rokovaní v parlamente, potom od trialógu a tak ďalej. A potom budeme mať ten posledný dátum, kedy teda dojde k plnej implementácie e-privacy, nariadenia o e-privacy. A chceli som sa vyhnúť nejakým odlišným interpretáciám v jednotlivých českých štátoch a preto našim cieľom bolo tak toto plne implementovať v ten istý deň. Ale e-privacy podľa mňa je naozaj potrebné v EÚ, pretože dnes máme smernicu e-privacy, ale implementácia tej smernice bola dosť odlišná v 28 eh, štátoch EÚ. Takže podľa smernice e-privacy táto dôvernosť komunikácie je zaručená, keď eh, hovoríme o telekomunikáciách, ale nie, ak hovoríme o TT, a teda musí byť zaručená dôvernosť komunikácie, aj keď hovoríme o iných komunikačných prostriedkoch, ktoré zatiaľ nemáme. Budúce riešenia. No a potom rovnaké podmienky pre poskytovateľov telekomunikantných služieb a LTT. Viete, že telekomunikační operátori môžu spracovať údaje, ktoré majú aby sa zlepšila kvalita ich služieb a nemôžu predať tieto údaje napríklad na reklamu, ako LTT predávajú tieto údaje. A teraz v zásade hovoríme, že ten základný princíp budú, bude súhlas ľudí a na základe súhlasu ľudí, e, teda aj e, telekomunikační, budú môcť predávať tieto údaje a teda budú môcť predať čokoľvek. Ale viem, že hlavne vydavateľia tlače sa obávajú napríklad pravidel nastavenia prehliadačov, ale aké alternatívy vlastne máme? Jednak e, sú tam tie kuky súvory, ale 90% ľudí hovorí, že nechcú len zaklikávať tieto okienka, pretože prakticky nikto si nevšíma, čo je tam napísané, či, čím vlastne súhlasia. No, niektorí teda žiadali, že štandardne by mali byť nastavené silné mm, nastavenia na ochranu súkromia. Komisia navrhla niečo medzi. Takže bude určitý výber pri nastavení preniach prehliadača a ľudia si teda vyberú. A potom budú môcť sa neskôr inak rozhodnúť. Ak teda niekto bude mať vydavateľov tlače a iných zainteresovaných a budú mať nejaké dobré nápady, ako tento návrh ešte vylepšiť, tak komisia je samozrejme otvorená týmto návrhom. Ďakujem, ďakujem za vašu trpazlivosť, hovorí predseda. Ďakujem za veľmi plodnú spoluprácu, hovorí e, podpredseda komisie. E, teším sa na ďalšie stretnutie. E, predseda, ospravedlňujem sa, že som vás musel naháňať, bola to asi moja chyba ale bola to vynikajúca diskusia. Ďakujem veľmi pekne. A určite to bolo zaujímavé pre členov výboru. Dôležité, že ste zodpovedali veľmi podrobne všetky otázky. Ďakujeme veľmi pekne, pán podpredseda komisie. Uh, friends, uh, next... Predseda, vážení priatelia, ďalšie zasadnutie výboru bude 21. 22. júna. Prosím, buďte pripravení. Budeme mať veľmi zaujímavú diskusiu vo výbore ITRE 21. a 22. júna. Ďakujem pekne. Hearing at, uh, Vypočutie o 1.30 dnes. Uh, takže obed je skvelý čas a 1.30 e, to by teda bolo veľmi málo, keď sme nemali obed, ale hearing ďakujem.